žiadosti o nominácie do komisia delegácie. Tieto nominácie budú v zápisnici zo súčasnej plenárnej schôdze. Ak nebudú vznesené pripomienky do schválenia zápisnice, tieto nominácie budú považované za schválené. Výbor Libe sa rozhodol začať